Uh, okay, so I, I think we are, um... odpoludne, tak si myslím, že už sme využili akademickú štvrťhodinku. Teraz prejdem do svojho pôvodného materinského jazyka, portugalčiny. Ak dovolíte. Prajem vám všetkým pekné odpoludne. budem dnes popoludní viesť naše zasadnutie. Samozrejme, začneme tým, že schválime program rokovania. Je to taká menšia poznamočka. Prv, než schválime program rokovania, budeme potrebovať odložiť bod číslo 5 o Európskom pilieri sociálnych práv. To sa odloží až na zajtra a bude to po bode 14 zaradené ešte v predpoludnejšom zasadnutí. Takže nebude to dnes na programe ako piatý bod, ale bude to na konci predpoludnejšieho zasadnutia zajtra. Máte nejaké výhrady voči tejto zmene? A ďakujem, ak teda nie je žiadna výhrada, môžeme začať. Druhý bod sa týka schválenia zápisníc, teda z 11. 12. júla, 1. septembra a 5. septembra. A kladol som si otázku, respektíve Pýtam sa rovno vás. Máte nejaké pripomienky alebo otázky? Ak nie, ďakujem. Tým pádom pokladáme zápisnice za schválené. A to znamená, že môžeme začať pracovať na hlavných bodoch dnešného programu. Začneme workshopom. Je to vlastne seminár o rodovej rovnosti a súvisí aj s výročnou správou o rovnosti mužov a žien za roky 2014-15 a spravodajcom je Ernest Urtasun a samozrejme počas workshopu odoznejú aj prezentácie a zároveň sa predsedajúci ospravedlňuje za prípadné nesprávne vyslovenie mien. Bude to pani Virginia Langbach, riaditeľka Inštitútu pre rodovú rovnosť. Ďalej tu bude pani profesorka Bettio, profesorka ekonomiky z Univerzity v Siene v Taliansku. A potom tu bude aj pani Ineke Klinge, ktorá predseda poradnej skupine pre otázky rodové. H2020. Takže toľko na úvod a teraz dávam priestor kolegovi Ernestovi Urtasunovi na 5 minút, aby uviedol tému. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, vám Budem hovoriť po španielsky. A v prvom rade chcem poďakovať tým, tým našim trom hostkám, ktoré prednesú príspevky a ako viete, začalo sa pracovať na týchto témach e, po tom, čo e, zišla správa o rovnosť, rodovej rovnosti a začali sa prvé e, diskusie s tieňovými predstaviteľmi a dnes nám veľmi príde vhod táto diskusia s troma rečničkami, ktoré sú veľmi významné a Samozrejme budeme hovoriť aj o pozmeňujúcich návrhoch a o prioritách, ktoré sa týkajú tejto témy. Cieľom je e, zanalizovať príčiny tej nerovnosti medzi rodmi. Ja, teda, samozrejme je tu aj priestor pre odporúčania v oblasti verejnej politiky a ako by, ste, by sme proste mohli súčasné trendy zvrátiť. Takže to, takýto bol náčrt programu, ktorý sme predstavili aj na predsedníctve. A preberali sa aj otázky, ktoré sa týkajú rovnosti medzi mužmi a ženami. Samozrejme chceme vzdať hold Inštitútu pre rodovú rovnosť, pretože mnoho údajov, ktoré používame, práve poskytol tento ústav a veľmi si to vážime. A preto e, som veľmi rád, že môžeme medzi nami privítať aj pani riaditeľku tohto inštitútu, pretože skutočne e, ich údaje zohrávajú absolútne významnú úlohu, pokiaľ ide aj o tú správu, o ktorej sme hovorili. A chceme využiť túto príležitosť a ešte raz poďakovať za ňu. A okrem toho, tu máme ešte teda pani profesorku ekonomiky Eh, pani Betty a okrem toho aj pani Klinge, odborníčku v danej téme. A venuje sa tiež eh, otázkam v súvislosti s horizontom 2020. Eh, a toto všetko sú odborníčky na danú tému a nechcem zdržovať a dávam priestor našim rečníčkam. Ďakujem, Ernest, hovorí pán predseda. Takže teraz môžeme odozdať slovo našim rečničkám. Začneme príspevkom pani Virginie Langbach. Recordava só, aproveitava para recordar só os intervenientes que terão 15. Ja som ešte chcel pripomenúť, že každý z týchto príspevkov bude mať priestor 15 minút, takže poprosím rečničky, aby rešpektovali čas. Eh, veľmi pekne ďakujem. Samozrejme nebudem komentovať všetky podrobnosti uvedené na slajdoch, ale chcela by som len ukázať, že okrem toho indexu, o ktorom tu hovoril pán Taser, sú tu aj niektoré údaje, ktoré sme prevzali z iných štúdií týkajúcich sa konkrétnych e, tém pre predsedníctva. E, úvodom by som chcela upozorniť na jeden obraz z roku 2015, to je druhý index. A keď sa pozriete na, e, to, na obraz, vidíte, že v prostriedku sa nachádza EÚ. Vidíme, že pokrok k rovnosti, k rodovej rovnosti je stále príliš malý. E, to skore vo výške 52 bolo zvyše, narastlo len, o 50, teda len z 51,3, čo znamená, že tá e, téma, na tej téme ešte treba veľa pracovať. Hovoríme o znepokojujúcich trendoch. Samozrejme, stav rodovej rovnosti vykazuje nejaké známky zlepšenia, ale aj pokiaľ ide o e, túto otázku, stáva sa významnou politickou otázkou, ale e, hoci sme svedkami veľkého narastu občianských a politických hnutí, celkové sa tá situácia veľmi nezlepšila. E, je teda potrebné, aby sme sa venovali aj novým výzvám, ktoré sa pohybujú od extrémneho sexuálneho násilia a zdravotných rizikov, ktorým sú vystavené utečenecké ženy a dievčatá, radikalizácia, extrémizmus, potlačanie práv žien, to všetko Um, prispieva k um, e, situácii, toto všetko, a to všetko ešte znásobené rýchle sa meniacou demografickou situáciou v Európe a rastúcou prípasťou medzi bohatými a chudobnými keď sa pozrieme na tento index, vidíme tu, že nárast bol veľmi mierny, lebo napriek tomu, že viaceré členské štáty zaznamenali pokrok, sú tu predsa len niektoré, ktoré nevykázali žiadny pokrok, ba priam naopak. Takže tá, tie problémy tu zostávajú. A ak mám vymedziť cieľ pre hlavnú oblasť práce, to je domena, kde sa prejavuje aj ekonomická nezávislosť, vidíme, že toto je otázka, ktorá je mimoriadne kľúčová pre dosiahnutie rodovej rovnosti a odstraňovanie chudoby, ako aj ekonomického rastu. Prečo sa teda e, Európska únia približuje k miere zamestnanosti 70 priemerná zamestnanosť žien sa stále nachádza pod zamestnanosťou mužov. A keď sa pozrieme na zamestnanie na plný úvezok, e, ktorý tu nevidíme, ale chcela by som na to poukázať. Teda keď sa pozrieme na mieru zamestnanosti na plný úvezok, vidíme, že rodový rozdiel zostáva pomerne široký, veľký. A najmä pokiaľ to spojíme aj s E, rodičmi, ktorí majú deti a takisto e, s osamelými rodičmi, tak ten, tá medzera, ten rozdiel je veľmi veľký. A najväčší rozdiel je práve u rodičov, ktorí sami vychovávajú deti. A, a je preto potrebné analyzovať rôzne aspekty skupín mužov a žien a treba ich brať do úvahy. Ak sa pozrieme, tu, tu na to vidíme celkové, celkový počet obyvateľov, ale tu vidíte dole údaje, to sú agregovaný rodový rozdiel, ktorý takisto ukazuje, že ehm, dvojice s deťmi ehm, majú to najväčšie riziko takéhoto veľkého rodového rozdielu. Napríklad máme tu obrázok z Nemecka, pretože pripravujeme informácie pre jednotlivé krajiny. A ako vidíte, E, ak si zoberieme tam e, rodiny bez detí, tak tam nie je žiadny takýto rozdiel medzi pohľaviami, ale pokiaľ majú deti, e, rodin, rodiny detí, tak tam sa ten rozdiel prehlbuje s rastúcim počtom detí. Ale je to aj veľký rozdiel, pokiaľ ide o zamestnanosť a zame, mieru zamestnanosti, lebo prípade troch detí len 54 žien je aktívne ekonomicky, čin, je ekonomicky činných na rozdiel od 88 mužov. E, to všetko sa však odráža aj v ďalších parametroch, ako sú napríklad rozdiely v dôchodkovom zabezpečovaní alebo v práci na čiastočný úvezok. V e, práci na čiastočný úvezok nachádzame takmer 4 krát toľko žien ako mužov. A pokiaľ ide o mieru, e, e, e, teda podiel ekonomicky neaktívnych žien, tak tam počet žien prakticky dvojnásobne prekračuje počet mužov. Toto je konkrétny príklad Malty a tu je síce menší počet žien v porovnaní s priemerom v EÚ, ale napriek tomu tu vidíme taký rozdiel. Pokiaľ ide o zamestnávanie, to nevždy e, vedie k vymaneniu sa z chudoby, pretože 25 e, zamestnaných žien a 36 mužov žije v chudobe a je to mimoriadne zjavné, ak sa pozrieme na to, či ide o migrantov, ženy, ktoré pochádzajú z povedzenia, ktoré sú e, z radou migrantov, tak tie majú oveľa vyššie vyhliadky na to, že budú chudobné. A keď sa pozrieme na ten najväčší rozdiel, ten sa nachádza medzi ženami narodenými v zahraničí, ktoré majú najnižšiu mieru zamestnanosti, porovnaní s e, domácimi e, obyvateľmi e, a kde je ten rozdiel menší. Vyše 6 miliónov alebo 17 nízko kvalifikovaných žien a 2 milióny mužov vo veku 20 až 64 nikdy neboli zamestnaní. Tu vidíme aj skutočnosť, že e, ten rozdiel medzi pohľaviami, medzi osobami, ktoré boli narodené v EÚ a narodené mimo EÚ je veľmi výrazný. Takisto aj vzdelanie je veľmi dôležité z hľadiska účasti na trhu práce. Vidíme, že najväčšia e, skupina osob, ktoré nikdy neboli zamestnané, je medzi mladými, ale potom, čím je človek starší, tak tým sa viac prehobuje táto priepasť medzi eh, pohľaviami. To je veľmi dôležité eh, z EÚ a vieme, že tu zohráva dôležitú úlohu a bude zohrávať aj v budúcnosti demografická situácia eh, finančná situácia. Ešte by som chcela ukázať mieru dosiahnutého vzdelania, lebo keď sa pozrieme na nízko kvalifikované osoby, vidíme, že pokiaľ ide o ženy, ktoré nie sú ekonomicky aktívne, tieto tvoria e, najväčšiu skupinu v spoločnosti. A e, je to e, veľmi vysoké percento žien, ktoré buď z vlastného rozhodnutia alebo kvôli iným okolnostiam nie sú zamestnané. Pokiaľ ide o zárobky, ženy v EÚ majú najvyššie riziko upadnutia do chudoby ženy, e, to znamená, že ženy e, zostávajú veľmi zriedka, kedy ekonomicky nezávislé. Teraz pokiaľ ide o možnosť, že jeden z partnerov stratí príjem zo zamestnania, e, v tom prípade hrozí vysoká miera chudoby, finančnej chudoby pre rodiny, ktoré majú deti v Európskej únii v roku 2014 v prípade, že otec príde o e, zamestnanie, to je na pravej strane, to znamená, ak príde otec o prácu, tak rodina musí závisieť len na zárobku ženy a v sociálnych odvodoch. Vtedy 70 rodín s deťmi by upadlo pod hranicu chudoby. E, takisto e, treba prihliadať na mieru sociálneho vylúčenia. Tu e, vidíme, že zo situácie, kde nie je prakticky žiadny rozdiel medzi mladými ľuďmi, ktorí majú menej možností, ta, tento rozdiel sa prehlbuje vo vyššom veku vzhľadom na viaceré veky, na, e, faktory, ako je napríklad e, E, ten e, proste strata zamestnania a ďalšie dôvody. E, my teraz, pokiaľ ide o čas, my vieme, že ženy majú zodpovednosť za najvyššiu mieru neplatenej práce. Keď si zoberieme všetky hodiny, ktoré muži strávia E, stráv, e, buď cestou do zamestnania alebo prácou, tak vidíme, že to je tá zelená čiara, tá ukazuje, tá zelená, pardon, ten, tá zelená časť ukazuje, že e, koľko, aké vysoké percento žien je zapojených do neplatenej práce a okrem toho to sú aj ženy, ktoré dajú tomu pracujú na dve zmeny a podobne. Mám tu ďalší príklad z Nemecka. Vidíme, že štyrikrát toľko žien, ktoré pracuje e, doma aj varí a upratuje minimálne jednu hodinu denne. keď hovoríme o ekonomicky neaktívnom obyvateľstve, to znamená osoba, ktoré sa neuchádzajú o zamestnanie. V roku 2005, to je príklad zo Slovenska, od roku 2005 do roku 2015, e, tam e, sa zvýšila e, zvýšili dôvody, to znamená rodinné a dôvody starostlivosti o členov rodiny. To predstavila 28 žien z týchto dôvodov sa neuchádzalo o zamestnanie. Čiže to je to obdobie tých desiatich rokov. Môže to mať samozrejme viacero dôvodov, ale e, situácia sa nezlepšuje. E, v roku 2005 až 2015 e, bolo 31 neaktívnych. Tie sa neuchádzali o zamestnanie buď preto, že sa starali o deti, alebo mali iné povinnosti a ten čas, ktorý majú k dispozícii muži a ženy, úzko súvisí so sociálnym vylúčením a aktívnym občianstvom. Ženy e, e, často nemajú ten pocit príslušnosti, prináležosti prináležitosti či prináleženia k e, spoločnosti. Platí to predovšetkým pre ženy spomedzi radov migrantov, E, napríklad neovládajú jazyk, nie sú uznávané, nemajú, e, nemajú e, potrebnú kvalifikáciu, pociťujú diskrimináciu a to všetko je niečo, čo vedie k sociálnemu vylúčeniu. Keď sa pozrieme na to, aká môže byť situácia a ako ju zlepšiť, tak keď analizujeme nerovnosti, veľmi veľa hovoríme o e, osamelých rodičoch, hovoríme o rôznych rolových modeloch, hovoríme o žien spomedzi migrantov, ale venujeme sa predovšetkým tomu, že, že, že existujú ciele, ktoré sa týkajú postavenia jednotlivých pohlaví a toto je veľmi dôležité a treba tieto faktory zohľadňovať aj v rozpočtových a rôznych ďalších politikách. My musíme vychádzať e, z toho, čo je možné dosiahnuť e, s cieľom zmierniť tieto rozdiely medzi mužmi a ženami. A to znamená dosahovať rodovo špecifické ciele v rámci politických e, procesov EÚ, ako je Európsky semester. E, ide o zvyšovanie zodpovednosti a monitorovanie opatrení ekonomickej politiky. Viacročný finančný rámec takisto predstavuje dobrú príležitosť na analýzu toho, akým spôsobom rozpočet EÚ e, je, e, smeruje k zmierneniu týchto rozdielov. Čiže ten index, keby ste ho chceli vidieť, tak je tu. My sme urobili príslušné výpočty a pokiaľ by ste mali záujem e, o bližšie informácie, tak sa môžete napojiť na túto stránku. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za túto prednášku, ktorá poukázala na tvrdú realitu. A teraz dáme priestor pani Franceske Betio. Hello everybody. Prajem dobrý deň všetkým. Ako ekonómka mám náročnú úlohu. Za 15 minút sa pokúsiť povedať niečo, čo ešte nebolo povedané o rodovej rovnosti, ale úloha, pred ktorou stojím, je úloha, ktorú už aj moja predretníčka načetla, A to je, aké sú priority tá správa v plnom znení vlastne bude predmetom e, rokovania aj zajtra. Ale chcem povedať aspoň tie hlavné body. Určite e, dal by sa vytvoriť dlhý zoznam, ktorý s týmto súvisí. Takže ja sa pokúsim jednoducho poukázať na dva, tri základné body, na ktoré by sme nemali zabúdať z ekonomického hľadiska a mali by byť e, akýmsi vodítkom v tejto politike. Aby sme e, teda konali správne, začnem veľmi známou autorkou, ktorá sa venuje témam... A, pardon, počkáme si na technické otázky so slajdmi. Takže ide o americkú autorku, pani Goldin. Je to historička, venuje sa ekonomickým, e, dejinám ekonomie a ona vlastne zanalizovala a vyhodnotila zmeny, ku ktorým nastalo u amerických žien, teda v USA, a hovorí v tejto súvislosti o tzv. tichej revolúcii. Otázka. Môžeme hovoriť aj o tichej revolúcii, keď hovoríme o ženách v európskej ekonomike? Samozrejme, máme tu určené teda kategórie, ktoré využívala v hodnotení aj pani Goldinová. Takže otázka potom ďalšia je táto. Tie zmeny, ku ktorým dochádza, či sú tu v, v Európe tie zmeny v dôsledku recesie oveľa dlhšie alebo niečím zdržované, viac než tomu bolo v USA? Čím to je? V Amerike vlastne e, tá zmena prebiehala v dvoch fázach. Jednak tam bol ten vývojový aspekt, teda vývojová etapa a potom čiže evolučná a potom tá druhá etapa revolučná. Samozrejme, že v tomto e, hovoríme aj o veľkých výhodách a pokroku v vlasti zamestnanosti. A ďalej sa dostávame v revolučnej etape k niečomu inému. Z hľadiska historického sa poukazuje na tri aspekty. Jednak e, týka sa to aj toho, čo, aká je voľba žien a ako sa rozhodujú. Takže prvá zmena sa týka horizontu. Môžete si to tam prečítať malými. Ide o investície do ľudského kapitálu a ženy vidia, že dosť, e, nemajú dosť veľ, súvislé zamestnanie väčšinou v živote. Takže tu mám v dôsledku nedostatku času, budem musieť teda niečo aj vypustiť z tohoto textu. Ale chcem sa zamerať hlavne na spoločnú ekonomickú perspektívu a to je rozhodovanie. V tomto, ako vidíte, môžete si to prečítať tiež, tu vidíme rozdiel v tom, či rozhodovania sa robia spoločne s pracovnou silou, alebo či je tam nejaký dlhodobý vzťah a či žena je ten druhý, kto zarába v rodine a či vlastne aj rozhodovanie na e, poli pracovnej sily súvisí s tým, čo jej prenechá ako právomoci alebo priestor muž. Takže to, ďalej tu je aspekt pôsobenia ženy v domácnosti, a obvykle sa teda ten príjem e, ženy berie ako druhý, ako doplnkový voči tomu, čo zarába manžel alebo partner. Z ekonomickej perspektívy to rozhodovanie je veľmi dôležité. Takže o čo ide? Predpokladám, alebo predpokladajme, že teraz Európa nemá čo zavidieť z hľadiska USA, z hľadiska identity alebo toho horizontu. Nebudem teda hovoriť o tom prvom kritériu. Beriem to ako hotovú vec, že tam už zmeny nastali a boli výrazné. Ale e, spochybňujem otázku rozhodovania. Tu, ak to mám spochybniť, predložím tri dôležité rozdiely, alebo medzery. Jednak niečo z toho poznáte, ale tú treťu asi poznáte menej. Pozrite sa na tú fialovú čiaru. Hej, to poznáte veľmi dobre. To je rozdiel v platoch medzi mužmi a ženami. A vidíte, v Európe sa dostávame niekde do polovice 90. rokov a tam nastala zmena a v nedávnej minulosti nastal pokrok, aj keď dosť malý. Tie najnovšie údaje hovoria o 16,2 to je ten údaj. Čiže naozaj tie zmeny sú malé, aj keď určitý pokrok tu je. Druhá medzera, ktorú asi poznáte tiež, ten rozdiel medzi mužmi a ženami, to sa týka, aké budú dostávať dôchodky ženy oproti mužom. Aký je tam rozdiel? Tam vidíte ten rozdiel a údaj len za posledné roky a tam je rozdiel okolo 45%, eh, niekedy menej než tých 40%, teda o toľko majú ženy väčšinou menej než muži, pokiaľ ide o dôchodky. A potom je tam ďalší rozdiel a to je červenou, znázornené tie červené bodky. Ako vidíte, zdá sa, že tam nastal značný pokles. Čiže Často sa hovorí v tejto súvislosti o rozhodovaniach alebo o rozhodovaní. Ale súvisí to s príjmami a rozdielmi v príjmoch mužov a žien. Čo to znamená? Je to jednoduchý koncept. Všetky ženy a všetky a všetci muži vo veku 50 až 64 rokov a pozrieme si, aký majú príjem ženy teda aj tie, ktoré pracujú, aj ktoré nepracujú. A potom si zoberieme tú skupinu mužov, zoberieme, urobíme teraz, priemerujeme to a potom všetky ženy e, spočítame a dost, dostaneme sa k číslu, že asi o 40 majú nižšiu penziu. A hovoríme o mesačných príjmoch alebo o ročných príjmoch aj tam vidíme teda tie rozdiely. Vidíme e, v dôsledku recesie to troška pokleslo z 44 na 41. Aj to bolo v tých prvých rokoch recesie. Jeden z dôvodov bol ten, že ženy e, že nám sa v kríze darilo lepšie istým spôsobom a postupne sa to vyrovnávalo smerom nadol, pretože aj muži, aj ženy zaznamenali dosť zlé obdobie Ale nakoniec to vyzeralo, že ženy boli troška na tom lepšie než muži. Ale dôležité je toto. Ak má naozaj nastať pokrok z hľadiska ekonomického v tejto oblasti, tak použijem taký americký slang, kto prinesie domov slaninu, hej? Tak e, prečo to je práve takto? Vidíte na tomto obrázku, že asi 40 sa rozdelilo na jednotlivé komponenty, to sú tie rozdielne farby. Tá čierna hora, tá časť súvisí so skutočnosťou, že oveľa menej žien než mužov ako takých pracuje. Hej, tam ďalší komponent, ten žltý, je v dôsledku toho, že sú tam rozdiely v hodinovej mzde. A, a dokonca aj tie ženy, ktoré pracujú, pracujú menej hodín než muži. A ten oranžový komponent práve vychádza z toho, že ženy zarábajú asi o 16 menej z hľadiska hodinovej mzdy v porovnaní s mužmi. Takže toto, keď vyskladáme, dostaneme sa zhruba na tých 40 A teraz čo s tým časom, ktorý tam ešte ostáva? A je isté, ťažko by sme hľadali na niektoré tieto aspekty odpoveď. Ale ekonomická politika EÚ či je táto politika dostatočne agresívna v snahe zmeniť túto situáciu, tie rozdiely zmenšiť. A zdá sa, že sú tu určité prekážky. Jednou z nich je to, na čo poukázala Virginia, e, čiastko, čiastočný úvezok. Jeden z komponentov, e, ktorý spôsobuje rozdiely v príjmoch, je aj to, že ženy pracujú veľa menej hodín. Čiže otázka čiastočného úväzku je relevantná a veľmi e, vypuklo sa tu prejavuje. Takže ako sa veci vyvíjajú v tomto smere? Takže v rokoch 2000 až 2015 čisté zvýšenie počtu e, žien, ktoré boli zamestnané, to, tá cifra bola okolo 10 miliónov. A pokiaľ ide o zamestnanie na čiastočný úvezok, tam bol náraz okolo 7 miliónov. Čiže asi 70 z celkového rastu zamestnanosti u žien bolo vlastne v oblasti čiastočného úvezku. Asi 70 to je veľmi veľa. A z časti Môžeme teda povedať, že temer každá štvrtá žena, ktorá takto pôsobí, je povedzme v takej pozícii, že nedobrovoľne funguje v tomto režime, chcela by pracovať viac hodín. A celkovo táto miera zamestnanosti u žien je za cenu toho, že teda počet hodín, ktoré odpracujú, je nižší. Dôležité je aj čo teda ženy zarábajú, koľko si odnesú, aký plat dostanú v porovnaní s mužmi. Uberá sa to opačne. Keď si zoberieme priemernú mieru zamestnanosti, fajn, to rastie, ale klesajú hodiny, teda počet hodín, ktoré je žena zamestnaná. Takže chcem povedať, že Európa je značne rozdelená a ako viete, ekonomicky ale nielen teda hospodársky, nechcem povedať, že len ekonomický, ale pokiaľ ide o rodovú rovnosť, tam je to veľmi rôzne v rámci Európy. Európy. Pardon. Keď e, e, sa povedzme budeme venovať jednoduchému cvičeniu, napríklad, ak miera zamestnanosti žien by mala pokračovať týmto priemerným tempom, ktoré sme zistili v rokoch 2000 až 2012, ešte povedzme pred krízou a aj po kríze, aký priemer by sme zistili. Ako dlho potom bude trvať, kým ženy dosiahnu ten cieľ 75 zamestnanosti. Čiže to je tiež súčasť stratégie 2020. Takže v rámci 27. Európe to bude trvať do roku 2037 pre celú EÚ. A ak si vyberieme niektoré krajiny, kde je tá zamestnanosť možno najnižšia, tak to sú práve tie krajiny, kde dopadla tvrdou rukou úsporná politika a aj kríza vo všeobecnosti. A povedzme, je tam aj nejaká krajina, kde je veľká miera <clears throat> rómskej populácie, napríklad Španielsko, Portugalsko, Grécko, Írsko a ďalšie krajiny, ktoré majú problémy tohoto typu, tak eh, keď si zoberieme len tieto krajiny, tak im bude trvať tak dva, do roku 2062, kým sa dosiahne ten cieľ, o ktorom som hovorila. Takže nezabúdajme, keď sa bude posudzovať pokrok celkovo z hľadiska rovnoprávnosti z ekonomického hľadiska v Európe. Pokrok by mal byť rýchlejší a nie pomalší v krajinách, ktoré zaostávajú. Ale teraz práve vidíme opačný trend a to je problém. Takže na záver, ak si zoberieme názor Goldinovej, že pokrok v zamestnanosti žien je vlastne požiadavkou evolúcie na to, aby nastali radikálne zmeny. To aspoň ona hovorí v tom svojom súhrne informácií pre Ameriku. Potom ale pre Európu platí, že ešte stále sa musíme venovať aj tým trom základným požiadavkám. E, tá kríza, ktorú sme, ktorej svetkami sme boli, e, celkovo sme nasmerovala e, ten trend zamestnanosti žien smerom nadol. A európske ženy z hľadiska integrácie by majú ešte pred sebou značnú cestu, ak sa chcú z hľadiska integrácie dostať na rovnakú pozíciu, ako sú muži. Veľmi dôležitá otázka, ktorú si musíme položiť, je, či súčasná ekonomická politika na úrovni EÚ je či zodpovedná tej úlohe, ktorú treba riešiť. A toto je taká otázka, ktorú nechám otvorenú, pretože sa obávam, že už som prekročila tých 15 minút. Ďakujem vám za pozornosť. Muito obrigado. Ďakujem pekne, veľmi pekne za ďalšiu vynikajúcu prednášku. A teraz dávame slovo pani Ineke Klingen. A to bude tá posledná prezentácia a potom bude nasledovať rozprava. Nech sa páči.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 Vážené poslankyne, vážení poslancovia tohto e, výboru, je mi cťou, že ste ma pozvali, e, e, aby som vám dnes prednášala svoju prednášku a síce o, tom, ako integrované analýzy o, o, o pohlaví a, a rodovej rovnosti prispievajú k inováciám. Výskum je eh, vlastne hlavnou eh, normou, eh, ktorý sa ale nestará o záležitosti rodovej rovnosti, neberie do úvahy ženy, nemôže byť braný, na, nemôže byť braný vážne. E, prispieva e, k e, službám a tovarom, potenciálnym trhom a bojuje proti rodovým stereotypom. Je potrebné posunúť integráciu do ústredia pozornosti. Treba, aby sa stala súčasťou eh, politik a aby sa eh, stala každodennou eh, paraxov. Čiže toto sú veci, ktorými by som sa chcela zaoberať. Preto, prečo je to taká dôležitá otázka, ako to vyzerá s programom Horizont 2020 a ako je to zohľadnené v aktivitách mojej poradnej skupiny pre rodovú rovnosť. A tiež sa budem zaoberať aj tým, kde vidíme priestor na zlepšenie a poskytnem vám určité um, najlepšie teda výsledky z medzinárodnej praxe. Toto sú sú ciele programu Horizon 2020, pokiaľ ide o rodovú rovnosť. Myslím si, že sú vám všetkým veľmi dobre známe. Budem sa zameriavať na tretí cieľ a síce e, rodová dimenzia vo e, výskume. Aby som bola úplne jasná, presne vám poviem, čo sa touto rodovou dimenziou myslí, lebo je to veľmi zmetočné. Nejde tu o e, participáciu žien žien o výskume. Nie je tu o nejaké e, e, príjmanie e, rozhodnutí, ale ide tam o obsah výskumu a inovácií a najmä o metodológiu, ktorá sa používa. Ide o mobilizáciu nového setu, novej sady metód na inováciu výskumu. Z tohto pohľadu je, sú potrebné určité kľúčové prvky, ako je potrebné dbať ohľad e, na e, rozdiely medzi ženami a mužami, napríklad v medicíne, ale aj v iných oblastiach, napríklad e, doprava, bezpečnosť vo vozidlách a tak ďalej. Analyzovať rody, to je možno trochu komplexnejšie na vysvetlenie. Tam ide o rodové normy, o správanie sa žien na mužov, ako toto môže mať vplyv na vedu a výskum. naša metóda analyzovať rody sa snaží prekonať existujúce stereotypy, e, ktoré majú dopad na e, vývoj. Môže to totiž stať e, dokonca životy, stojí to určite peniaze a sú to stratené príležitosti. Takže tu je to, ten hlavný e, rozdiel. Nechceme e, sa zasadzovať za riešenia, ktoré sú vhodné pre obe e, pohlavia. Chceme, aby sa zohľadenila rodové aspekty a tiež etnicita, sexuálna orientácia a ďalšie faktory aby sme sa pripravili na Horizont 2020 a posilnili rodovú dimenziu. Tento projekt e, rodových e, inovácií vytvoril metódy, ktoré sú potrebné. E, pravdepodobne poznáte naše zdroje, sú tu webové stránky, ktoré sú vám dostupné ľahkým spôsobom. A uchádzači Horizon 2020 sa na to, to musia odvolávať, pokiaľ ide o ich projekt projekty. A tiež sú tu prípadové e, štúdie, ktoré ukazujú, ako integrácia a rodová analýza e, vedie k lepším poznatkom potrieb žien a mužov, e, trhových analýz a tak ďalej, ak sú tam vplyvy na E, teda tu máme všelijaké príklady, napríklad výskum zvierat alebo stoporoza a e, zlomeniny, pravdepodobnosť na základe veku a pohlavia alebo hm, hm, a, a, asistencia pre starších a tak ďalej. Nebudem sa zaoberať detailami, pretože všetky tieto prípadové štúdie môžete nájsť na našej e, webovej stránke. Ako to vyzerá e, v polovici takmer horizontu 2020. Máme tu určité prioritné e, témy, hm, kde si e, hm, kde naozaj je to veľmi špecificky relevantná problematika rodová. Táto skupina má mandát poskytovať pomoc pri eh, problematikách s rodovou eh, rovnosťou. Eh, poskytli sme rôzne návrhy pre napríklad pracovné programy 14 až 15, 2016 až 17, aj nadchádzajúci eh, rok. Taktiež sme eh, prispeli k strategickému plánovaniu eh, v rôznych oblastiach, ktoré sú dôležité pre rodovú rovnosť. Tiež poskytujeme usmernenia pre výber posudzovateľov, ktorí majú túto expertízu v oblasti rodových aspektov a tento rok aj e, ďalšie aktivity budeme vykonávať. Aké e, sú tie e, najurgentnejšie problémy v súčasnosti? Mám tu identifikované dva. E, poprvé zlepšiť postup hodnotenia návrhov týkajúcich sa rodovej dimenzie. Tieto musia, teda musí byť zabezpečené, aby sa tieto posudzovali a hodnotili správne. Tiež je cieľom zvýšiť expertízu, rodovú expertízu posudzovania posudzovateľov, hodnotiteľov. Ako zlepšiť eh, hodnotenie eh, návrhov? Eh, tam sa hodnotí excelentnosť, dopada rodové aspekty možno eh, ich eh, hodnotiť eh, podľa toho, aké sú dobré, čo neprejudikuje, aké budú mať dopad, aká bude implementácia, ale je možno už posúdiť, ako sa bude riešiť rodová problematika. Mm, tí, ktorí pôsobia ako odborníci na rodové aspekty, nám avizovali, že je tam nedostatok teda určitých špecifických špecifických otázok, ako e, riešiť rodové aspekty. A e, bola identifikovaná medzera medzi politikou e, rodových aspektov a, prak, a, a, a skutočnosťou. Takže tým sa znižuje potenciálna dôležitosť rodových aspektov a to je frustrujúce, najmä pre tých, e, ktorí e, sa zaoberajú týmito otázkami e, rodovej rovnosti. A v 2015 na záveroch rady sa tiež objavil jeden záver, kde ide o posilnenie rodových aspektov v otázkach v rámci programu Horizon 2020. Pokiaľ ide o integráciu rodovej dimenzie, to je tiež veľmi dôležitá zážitosť pokiaľ ide o strednodobú e, revíziu. Tam bude posudzované, aká je pridaná hodnota. Takže potrebujeme e, systém, kde e, riešenie rodovej rovnosti bude také, že to bude riešenie veľmi dobré. Pokiaľ ide o 2020, teda sú tam dobré príklady, napríklad v Kanade Kanade, e, tam už majú požiadavky od roku 2010 v tomto smere. A z môjho pohľadu e, je tiež veľmi e, dôležité podporiť podporu, zvyšiť teda podporu rodových dimenzií. Mm a síce aby tam išlo o tzv. legitímnu akceptanciu, ale e, za to, to treba teda vopred veľmi podrobne prediskutovať a vysvetliť. A ako zvýšiť e, odbornosť tých hodnotiteľov rodových aspektov? To e, sa týkalo toho, čo bolo riešením e, toho prvého e, problému. A druhá, druhý cieľ je e, zvýšenie odbornosti hodnotiteľov rodových aspektov. Poskytli sme nástroje, avšak nie sú dobre školení hodnotiteľia samotní. Je v tomto smere potrebné urobiť oveľa viac. Títo hodnotiteľia musia mať ešte lepšie dlhšie e, v vzdelanie a školenie v rodových aspektoch než žiadatelia. Preto, e, sme, e, preto sa teda plánuje online školenie. Už sú na to príklady z Kanady a e, používajú sa e, na to e, skutočné modelové situácie a po tých jednotlivých moduloch, ktoré prejdete, obdržíte za každý ten modul príslušný certifikát, že ste ho absolvovali. V Holandsku teraz máme nový výskumný program e, rodové aspekty a zdravie, e, ktorý bol financovaný aj ministerstvom pre zdravotníctvo 12 miliónmi. A tie ciele sú podobné ako v horizonte 2020, ako poskytnúť inštrukcie e, tým žiadateľom a tiež hodnotiteľom. A určite si viete predstaviť, že som urobila, čo je v mojich službách, aby, v mojich schopnostiach, aby som to celé odkomunikovala. Takže e, máme tie e, e, moduly podobne ako v Kanade, kde sme sa venovali klinickému výskumu a ďalším oblastiam. Rada by som e, propagovala lepšie pochopenie tejto rodovej e, dimenzie a chcem znižiť tú, tú medzeru, tú priepas medzi politikou a medzi e, praxou. A chceme tiež zdôrazniť dopad na spoločnosť a tiež návratnosť investícií a tiež využiť v tomto smere aj kreativitu, najmä mladých výskumníkov. Ďakujem pekne. A ešte raz teda ďakujem ešte raz všetkým trom prednášajúcim za vynikajúce prednášky a za všetky tie podrobnosti, ktoré nám poskytli. A teraz dávam priestor na diskusiu. Samozrejme poprosím o stručnosť, ale máme 15 minút na, pre poslancov a poslanky, pani. Vystąpienia. Ďakujem za tieto vystúpenia a najmä za prezentáciu Francesky Betio. Tá je veľmi dôležitá, pretože hovorila o rozdiele medzi dôchodkami a e, my, to sú veci, o ktorých dosť nehovoríme a napriek tomu ide o rozdiely, ktoré sú dobrými ukazovateľmi miery rodovej nerovnosti či rovnosti. Čiže ak si položíme otázku, kde sa nachádzame v boji za rovnaké zaobchádzanie, musíme si položiť aj otázku o mzdových rozdieloch a dôchodkových rozdieloch. Všetky ostatné ukazovatele sú len čiastkové, ukazujú iba časť celkového obrazu, ale ten rozdiel v dôchodkoch a mzdách je podľa mňa holistický. Je najglobálnejším ukazovateľom, ktorý v sebe obsahuje všetky nerovnosti, nerovnosti pokiaľ ide o kariérne e, podmienky pomery žien, lebo keď sa pozrieme na tieto rozdiely v eh, mzdách, tak tieto odražajú aj to, ako ďaleko, ako dlho eh, je žena na eh, trhu práce a toho, či pracovala v mieste, ktoré bolo, na mieste, ktoré bolo dobre platené alebo horšie platené, respektíve v rezorte, ktorý, kde boli vyššie či nižšie mzdy. A preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme e, pristupovali aj k rozdielom v dôchodkoch ako k najoficiálnejšiemu ukazovateľu. Pokiaľ ide o európsky semester, to by sme mali hľadať nejaké spôsoby, ako hodnotiť e, tento celkový rozdiel a dvoch, rozdiel v dôchodkoch na základe týchto údajov budeme môcť vypracovať jednotnú metódu na prezentáciu tejto témy. Ďakujem všetkým za to, že poukázali a že upriamili našu pozornosť na tieto dôležité ukazovatele. E, teraz v rámci súčasného funkčného obdobia parlamentu sa síce niečo robí, ale nie dosť. Je to téma, ktorá je veľmi dôležitá, pretože je to skutočne zrkadlo toho, kde sa nachádzame v boji za rovnosť medzi mužmi a ženami. Veľmi sa mi páčili slajdy, na ktorých ste ukazovali eh, to, čo ovplyvňuje jednotlivé zložky tej cel, toho celkového rozdielu, tej medzery. Lebo napríklad, ak hovoríme o rozdiele v miere zamestnanosti, tu musíme brať do úvahy počet odpracovaných hodín, ako aj E, rôzne nerovna, nerovnaké zaobchádzanie. E, preto je tá analýza veľmi dôležitá a mala by byť východiskom pre politiku na dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami aj nástroj na to, ako predchádzať rozdielu v dôchodkovom zabezpečení. Tento parlament musí diskutovať o dôležitých témach, ale patrí sem aj dôchodkový systém. Samotný dôchodkový systém nie je tým e, e, zdrojom problému. Ide o to, akým spôsobom sa e, ako funguje na trhu práce. Ďakujem pekné slovo má pani Noel. Srdečná vďaka za tieto prednášky. Bolo to veľmi e, zaujímavé, aj tie číselné údaje. No, to je naozaj veľmi dôležité, že sa neargumentuje len tak, ale že sú za tým tie skutočné čísla. Za to všetkým trom prednášajúcim veďaka. Čo by ma zaujímalo, tam sme videli vždy napríklad pri zamestnanosti, pri tých časoch stĺpček určený e, mužom a ženám aj tie e, zárobky e, mužov prakticky na úkor žien, ako spomínala jedna e, prednášajúca. Tam by ma zaujímalo, ako by sme tieto súvislosti medzi týmito stĺpčekmi za mužov a za ženy ešte viac mohli dostať do centra pozornosti, pretože tá možnosť mať dobrú, dobrý dôchodok u mužov. To ide na úkor e, žien. Čiže e, tu by ma zaujímal váš názor, do akej miery tieto jednotlivé stĺpčeky medzi sebou navzájom dokážu komunikovať. A tiež miera zamestnanosti. Aj v Nemecku sa vždy hovorí o tom, že miera zamestnanosti žien musí byť veľká, a že No ak sa nám podarí ju zvýšiť, potom e, máme rovnoprávne postavenie. Ale teraz sme zistili, že tá miera zamestnanosti žien vôbec nemá dočinenia s rovnoprávnosťou žien, pretože stále viac žien je zamestnaných, ale to ešte zďaleka neznamená, že s tými finančnými prostriedkami dokážu aj žiť a vyžiť z nich. Čiže e, nejaký iný index možno dať do centra. Síce dokážem vyžiť zo svojho e, platu, pretože to, že mám 40-hodinovú výčop, ešte neznamená, že dokážem vyžiť z nich. Máme situáciu, keď ženy robia 40 hodín týždenne, doma sa starajú o deti, o, o rodičov, ale nedokážu vyžiť, lebo majú taký nízky plat, a to aj keď sú zamestnané na plný úvezok. A preto moja otázka, tento starý index, miera zamestnanosti je ešte vôbec ukazovateľom, ktorý je pre nás zaujímavý, neprejdeme na iný e, ukazovateľ, napríklad ukazovateľ dokážem vyžiť zo svojho platu, pretože si viem predstaviť, že niekto by mohol aj z 20 hodín celkom dobre e, vyžiť, ak je dobre zaplatený, čiže nepotrebujeme nejaký nový ukazovateľ. Čas gracias, señor Noel. Ďakujem pekne, pani Noel. Slovo má Pimenta López teda pán. Ďakujem za slovo. No, áno, boli veľmi, veľmi zaujímavé tieto prednášky. Nielen, že nám poskytli obrovský objem informácií, ale aj podnety na zamyslenie. A samozrejme, je tu aj v naväzlosti e, mnoho ďalších tém a sú to témy, ktoré určite zaujímajú aj komisiu, aj parlament. Sú to vlastne signály toho, že za posledných rokov, alebo v posledných rokoch e, tá narastla, tá narastla miera rozdielov e, z hľadiska rodovej rovnosti, ale aj v oblasti sociálnej. A veľmi jasne sa poukázalo na to, že rozdiely medzi mužmi a ženami sú čoraz výraznejšie. 24 európskej 28 sa nachádza, teda ženy v týchto štátoch sa nachádzajú v dosť znevýhodnenej pozícii. A, a nakoniec pokiaľ ide o jasné dimenzie problému, e, to sú vysí aj s výpočtom nezamestnanosti alebo miery nezamestnanosti. Samozrejme, tam nie je len o to, že sa mm, spočíta, koľko ľudí je aktívnych ekonomicky, ale sú to aj ľudia, ktorí nechcú alebo nemôžu pracovať a tak ďalej. Pokiaľ ide o objem informácií, ktoré nám prezentovali prednášajúce, skutočne e, je to veľmi významné aj z hľadiska celého radu hypotéz a pomôže nám to, čo nám povedali, aj zistiť, kde sú príčiny tejto vážnej situácie. A aké sú tie konkrétne príčiny? Napríklad e, Pani Bettio nám povedala, že budeme potrebovať 20 rokov na to, aby sme naplnili ciele, ktoré sú vytýčené do, v rámci programu alebo stratégie Horizont 2020. A že by sme potrebovali ešte oveľa viac rokov na to, aby v niektorých krajinách, e, ktoré boli spomínané v rámci trojky napríklad, že teda v niektorých e, štátoch by bolo treba až 40 rokov potrebných na to, aby sa splnili cieľe horizontu 2020. A preto si myslíme, že sú tu aj konkrétne prípady, na ktoré sa dá poukázať, aj politické kauzy alebo príčiny tam majú e, čo dočinenia s týmito ekonomickými aspektami, ako hospodárska menová únia a ďalšie aspekty, ktoré treba zohľadniť v tomto zmysle. Myslím, že tu existuje priamy vzťah medzi možno politickými a ideologickými možnosťami EÚ a medzi realitou priamo v praxi. Toto je práve dôsledok uplatňovania spomínaných politík. Ďakujeme pánovi Pimentovi. A ešte na záver pani, pán Ortasun. Ďakujem za slovo. Veľmi stručne chcem poďakovať za tieto tri vynikajúce prednášky. A skutočne ste nám, dámy, poskytli údaje, ktoré znamenajú, e, že vytyčujú milníky e, v danej téme. Chcem teda poďakovať pre všetkým vášmu inštitútu a napríklad e, ženy, ktoré sa vzdajú práce, aby e, kvôli rodine teda mohli fungovať e, skôr rodine. Aj toto je významný údaj. A určite, určite je to téma, ktorá nás veľmi zaujíma a pokiaľ ide o našu politickú frakciu, táto tendencia má mnoho dočinenia s politikou, ktorá viedla k tomu, že sa proste upustilo od sociálnej podpory v tejto oblasti. Teda ženy týmto trvia. Keď povedom, ženy sú postihnuté tým, že nemôžu pracovať a nemajú príjem. A toto je určitý vzorec, ktorý je veľmi užitočný a musíme ho zohľadniť. A v plnej miere súhlasím aj s tým, že je tu cieľ dosiahnuť konkrétne výsledky aj na celoeurópskej úrovni a určite o tomto sme už diskutovali aj v rámci semestra. Myslím si, že toto je typ vecí, ktoré treba zrealizovať. Okrem toho si tiež myslím, že je tu, alebo spomenulo sa mnoho ďalších e, zaujímavých tém, napríklad e, práca na čiastočný úvezok, toto je tiež nesmierne dôležité hľadiska toho z hľadiska rodovej rovnosti. Treba to súvisí aj s dôchodkami. A samozrejme, že v tomto zmysle, keď berieme do úvahy penzie, tak eh, vždy tie dôchodky, ktoré, na ktoré vzniká nárok v dôsledku čiatočného úväzku, tak tam tie dôchodky sú nižšie samozrejme a to je tiež dôsledok, ktorým potom ženy trpia. Keď hovoríme aj o krajinách, kde sa uplatnili veľmi prísne úsporné opatrenia, samozrejme, tam e, sme zaznamenali aj značný dopad na zamestnanosť žien. Tam to bolo až na úrovni 70% v niektorých krajinách. Takže keď budeme potom konkrétne odporúčať niečo v rámci politík EÚ, musíme sa opierať aj o tie údaje, ktoré tu odozneli. Hmm. Naozaj e, ste nám vo svojich prednáškach poskytli obrovský objem užitočných informácií. Napríklad e, určite v rámci našej práce budeme musieť zohľadňovať aj mnoho z toho, čo povedala pani Klinka. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Utason. A na záver témy, a keďže troška meškáme s časom, ešte dáme priestor 3 minúty každej z prednášajúcich, aby mohli reagovať na niektoré otázky a podnety zo strany poslancov. Nech sa páči, pani Lam. The question of employment. Otázka zamestnanosti. E, to je vec, e, ktorá by sa mala brať do vahy, vrátanie toho, či ide o prácu na čiastočný úvezok, alebo či e, sa príslušne zohľadňujú všetky fakt, potrebné faktory v prácach, v dohodách o a v pracovných zmluvách. E, ja som takisto nehovorila o jednej veci, o ktorej síce veľa diskutujeme, a to je, že či je to ukazovateľ. Keď si napríklad porovnávame nejaký sektor odvetvie, kde pracuje prevaha žien a kde sú oveľa nižšie, kde je oveľa vyšší podiel zamestnanosti žien a keď to porovnávame s odvetvím, kde ide o vyspelú techniku a kde je veľa mužov. Tam samozrejme to všetko sa odráža v údajoch o miere zamestnanosti. A dôležité je tu aj to, aké miery používame, pretože tie miery zohľadnia rôzne faktory, rôzne e, parametre. Údaje samozrejme e, hovoria o tom, aké celkové príjmy dosahujú jednotlivé osoby, muži alebo ženy. A pokiaľ ide o rozdiel v dôchodkách, výsledkoch, je to ukazovateľ, ktorý je e, relevantný, pretože trh práce odráža našu ekonomickú aktivitu a využívanie nášho pracovného potenciálu, ale my v súčasnosti budeme analyzovať e, pomerne podrobnejšie aj e, segregáciu na základe dosiahnutého vzdelania prečo napríklad sa ženám takisto odporúča, aby študovali ehm, e, také e, odvetvia, kde, alebo sa pri, pripravovali na prácu v odvetviach, kde je už teraz prevaha žien. Toto je takisto ukazovateľ, ktorý je potrebné brať do úvahy. Mali by sme snáď e, zobrať nejaké ciele, ale E, nie len o to, že ktoré sú tie rodovo špecifické, alebo teda ciele, ktoré sú, e, ktoré zohľadňujú dimenziu e, pohľavia. A myslím si, že toto je takisto, čo treba brať do úvahy ako veľmi dôležité. Ďakujem pani Lampák, pani Betio. Ja by som sa v prvom rade chcela poďakovať za vaše pripomienky. Som veľmi rada, že to, čo som tu chcela hlavne povedať, bolo dobre pochopené, pochopené pretože naozaj tie ukazovatele, na ktoré som poukázala, sú kľúčové a možno ich prostredníctvom merať mnohé veci, ale ja mám e, veľmi málo času, e, málo času som mala aj na moju prezentáciu. Nemôžem dostatočne rozsiahle hovoriť o rôznych e, veciach, ako sú napríklad len, nemôžem hovoriť iba o makroekonomickej politike, ale táto je do istej miery určujúca. Ale chcela by som povedať niečo ďalšie, čo považujem považujem za dôležité. Nevedela som a pochybovala som, či o tom mám hovoriť vo svojom vystúpení. Ide o toto. U mladých žien je e, situácia niekedy veľmi odlišná od situácie starších žien na trhu práce. Napríklad e, trh práce je veľmi likvidný, existuje široká škála rôznych pracovných zmluv, rôzne formy organizácie pracovného času, takisto e, iný, iné rozdelenie plateného času, voľného času. Ale jedna vec je rozhodujúca. Ak sa má stať E, rodová rovnosť populárnou záležitosťou u mladých žien a nielen u žien istého veku, je potrebné začať klásť iné otázky, napríklad e, je naše sociálne zabezpečenie primerané z hľadiska likvidného trhu práce. Hovorím o likvidnom trhu práce. To, to, ten výraz likvidný znamená, že nie je to nejako dobre zorganizovaný, vysoko štrukturovaný trh, ale že v rámci pracovného trhu dochádza k mnohým e, rôznym e, pohybom a ten trh je v pohybe a niekedy môže byť aj problematický. Ehm, ospravedlňujem sa, ak som to nepovedala jasne, ale chcem, aby tento parlament ehm, ehm, naozaj začal v istom časovom momente posudzovať aj situáciu nových mladých žien, ktoré len vstupujú na trh práce. Ďakujem pekne, pani Betio. A na záver slovo má pani Klinga. E, k mojej prezentácii neozneli žiadne otázky, ale napriek tomu dúfam, že tento výbor sa môže stať veľmi dôležitým spojencom nášho programu, najmä pokiaľ ide o implementáciu toho, e, tých e, dimenzií, o ktorých som hovorila. Možno, že nie v tomto pracovnom programe, ale určite by sa mali odrážať v budúcom pracovnom programe na roky 2018 až 2020. Ďakujem veľmi pekne za tieto prednášky a za vaše príspevky do diskusie. Aj napriek tomu, že teda troška sme pretiahli čas, myslím, že diskusia bola veľmi zaujímavá a odozneli tu zaujímavé myšlienky, ako pristupovať k tejto téme. A chcem ešte raz preto poďakovať trom prednášajúcim, ktoré prišli medzi nás a ktoré boli ochotné predebatovať túto tému s nami a pre, prejdeme priamo k ďalšiemu bodu dnešného programu. Máme si teraz ešte dve minútky pauzu. Ďakujem. Dear colleagues, we will start. Please take your seats. Vážení kolegovia, začneme. Prosím, aby ste sa pousádzali. Continuamos con el orden... Budeme pokračovať v programe rokovania dnešného dňa. Prichádzame k bodu 6. A to je rozprava o správe na tému podpora rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu. Spravdaj pani Serra a už sme mali možnosť v rámci nášho výboru na túto tému už nejakú debatu predbežnú viesť. Takže poprosíme pani kolegyňu, aby nám vysvetlila, v akom štádiu sa nachádza e, rozpráva o tejto téme. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Veľmi stručne, len aby som vás oboznámila s tým, že odkedy sme sa poprvý raz e, stretli na túto tému, tak som mala e, príležitosť e, dostať určité vstupy od viacerých kolegov, ktorí e, sa zaujímajú do tému, je to z rôznych politických skupín. A prístup je veľmi konsenzuálny a konštruktívny. A samozrejme téma je veľmi zložitá a ťažká a ťažké je stanoviť určité hranice, pretože táto správa aj z hľadiska témy sa týka v podstate dvoch tém, ktoré sú sami o sebe veľmi dôležité a mohli by byť eh, značne vyčerpávajúcim spôsobom pertraktované. A spolupracujeme aj s tieňovými predstaviteľmi rôznych politických skupín a určite budeme musieť ešte prehlbiť aj rozšíriť niektoré aspekty, ktoré sa týkajú duševného zdravia. Predovšetkým môžeme vychádzať eh, v tejto správe aj z toho, a aká je definícia zdravia. Svetová zdravotnícká organizácia hovorí o e, zdravotnom stave, teda telesnom, duševnom a je tom čitom sociálnom. To je celkovo, ako sa vníma za strany VHO zdravie. Preto z tohoto pohľadu, keď sa pozrieme aj postoj Európskej únie e, vo vzťahu e, k prístupu k zdraviu, toto je veľmi dôležitá téma a potom aj celkovo to zameranie správy sa bude uberať týmto smerom. Predovšetkým e, chcem sa zamerať na viaceré aspekty. Jednak je tu diskriminácia alebo nedostatok rovnakého alebo rovnakej miery prístupu e, ku starostlivosti, predovšetkým vo sfére duševného zdravia. Ďalej, otvorená integračná perspektíva hľadiska toho, aké alebo koľko aspektov musíme zohľadňovať pri duševnom zdraní, zdraví pre všetkým vzťahu k ženám. Jednak je tu aspekt rodový priamo obsiahnutý, ale súvisí to aj s sexuálnym zdravím, aj s otázkou reproduktívneho zdravia a pre všetkým sa zameriavame teda na aspekty potrieb e, žien v tomto zmysle. A ďalej, ako garantizovať e, práve postupné stieranie tých rozdielov z hľadiska miery starostlivosti. Ďalej, sú tu niektoré konkrétne špecifické aspekty, ktoré sa týkajú duševného zdravia predovšetkým. A tu práve je potrebné zaistiť väčšiu mieru ochrany zo strany zdravotných služieb Týka sa to napríklad žien, ktoré žiadajú o azyl. Takže momentálne ešte čakáme na konkrétne pozmeňujúce návrhy zo strany jednotlivých politických zoskupení v parlamente. A vieme, že tu je obrovská rôznorodosť otázok, e, ktoré súvisia s duševným zdravím, ale aj s ochoreniami, napríklad prenatálnom alebo aj postnatálnom štádiu a tak ďalej. Tam proste môže dosť nastať situácia, kedy e, dochádza e, ku poškodeniu zdravia. Niekedy to môže vyvrcholiť až suicidálnymi stavmi. Takže je to všetko veľmi významná súčasť eh, politiky duševného zdravia. A tie sa musíme takto komplexne venovať. Správa ako taká sa zameriava aj na klinický výskum. Potrebujeme zabezpečiť, aby klinické skúšky sa realizovali eh, rovnakou mierou, teda spravodlivou, bez diskriminácie v rámci európskej populácie a vieme, že z hľadiska počtu obyvateľov ženy a muži predstavujú zhruba 50 a 50 obyvateľstva EÚ. A ženy v reproduktívnom veku by mali taktiež e, absolvovať e, príslušné e, zdravotné testy a zdravotné prehliadky teda. A vieme, že e, niekedy dochádza aj k takým situáciám z hľadiska zdravotného stavu, že ženy, e, aj keď, sa, aj keď absolvujú zdravotné e, prehliadky, nemusia hneď na prvý pohľad, teda nemusí byť situácia, že hneď na prvý krát sa všetko hneď odhalí, takže treba v niektorých prípadoch zachádzať aj hĺbšie z hľadiska klinických aspektov. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Beserra za vaše úvodné vystúpenie a teraz dávam priestor jednotlivým politickým skupinám. V mene EPP namiesto pani Estara, ktorá je tieňová predstaviteľka, má slovo pani Kolovská. Pani Kozlovská, Polsko. Ďakujem veľmi pekne. Uh, uh, uh, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja tu zastupujem kolegyňu pani Estra, ktorá tu z dôvodu, z, z, nejak, z vážnych dôvodov nemohla byť, takže ma požiadala, aby som povedala niekoľko vecí týkajúcich sa tejto správy. Domnieva sa však, že táto správa nesplňa stanovený cieľ a jej obsah presahuje pôsobnosť výboru PAM a dokonca aj výboru MV, napríklad v odseku 18, 20 a 21. E, e, sú to aj mnohé neodôvodnené odkazy na právo na prerušenie tehotenstva, ako aj na sexuálne a reprodukčné zdravie bez primeraného klinického výskumu. Okrem toho, mnohé odseky presahujú pôsobnosť výboru. Okrem toho, tieňová spravodajkynia s, ľuto, s ľutosťou konštatuje, že v správe sa nehovorí o Európskom pakte duševného zdravia a um, blaha na, na rok 2018 a nehovorí sa ani o spoločnej akcii uh, Európskej komisie z uh, rokov 2016 a 2016 a zelenej knihe z roku 2005. Okrem toho v správe sa nehovorí o takých otázkach, ako je vzdelávanie, odborné vzdelávanie, respektíve vzdelávanie odborných pracovníkov v zdravotníctve, takisto dobre podmienky na pracovisku, prístup životného štýlu, duševné zdravie, výmena osvedčených postupov a výmena údajov z eurobarometru o financovaní financovaný EÚ. Ehm, Tieňová spravodajkyňa navrhne niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré chce predložiť aj ďalším politickým skupinám s cieľom zlepšiť definitívne znenie správy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Kozlovská. Teraz dávame vám slovo za SND. Slovo má pani Ward. Uh, thank you, Ďakujem. Návrh správy, ktorý e, sme si vypočuli, je veľmi všeobecný, pokiaľ ide o jednotlivé aspekty zdravia žien. Ale ja mám z Beatrice dobre pracovné vzťahy a verím, že sa nám podarí tento, veľmi, ten, tento text na veľmi zložitú tému vylepšiť. Chceli sme poukázať na kľúčové politické e, body týkajúce sa duševného zdravia, predovšetkým pokiaľ ide o e, pôsobenie členských štátov a príjmanie ambicioznej e, stratégie duševného zdravia. Chcela by som upozorniť na to, že dnes je Medzinárodný deň duševného zdravia, deje sa veľa vecí, ktoré by sme mali sledovať a ľudia samozrejme venujú pozornosť aj tejto správe. To znamená, že oči sú preté na nás. E, chceli by sme tu e, zaradiť aj niektoré kľúčové politické otázky súvisiace s duševným zdravím. Je to najmä celospoločenský prístup prihľadajúci na sociálno-ekonomické faktory determinujúce aj duševné zdravie. E, takisto tu rodové nerovnosti môžu negatívne vplývať na e, duševné zdravie. E, tým sa dostávame k celoživotnému prístupu, ktorý prihliada na nutnosť e, prihliadať na potreby osôb v oblasti duševného zdravia, prierezovo. To znamená, že v celej spoločnosti, ale aj so špecifickým e, dôrazom na mladých ľudí a na deti e, je veľmi dôležité, aby sa prekonávali stigmy a stereotypy súvisiace s duševným zdravím. Existujú už osvedčené postupy ktoré vyvinuli viaceré e, e, mimovládne organizácie. Aj deti a e, ďalšie a, a mládež môžu trpieť týmito problémami, prejavujúcimi sa vo vysokej miere samovrážd. Je tu potrebné riešiť aj niektoré konkrétne témy, ako je duševné zdravie utečenkyň, ako aj žien, ktoré sú zdravotne postihnuté. Ehm, v súvislosti s klinickými skúškami eh, je tá skutočnosť, že eh, lieky sa netestujú dostatočne často na ženách, eh, zvyšuje riziko pre ženy, čiže ženy by mali byť lepšie klinických skúškach zastúpené. Myslím si, že tento aspekt klinických skúšok, o ktorom sa hovorí v správe, je veľmi dôležitý. Revidované nariadenie EÚ o klinických skúškach z roku 2014 požaduje, aby sa rodové aspekty brali do úvahy pri zostavovaní e, vzoriek pacientov pri klinických skúškach. Týka sa to aj vývinu liekov na boj proti Alzheimerovej chorobe a ďalším. Čiže budeme s týňou tieňovou spravdajkňou ďalej pracovať na vylepšení tejto správy. Ďakujem pani Vod. Slovo má pani Bjork. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem eh, pani spravodajkyni za odvedenú prácu. Um, je veľmi dôležité, že e, diskutujeme o tejto e, správe, pretože e, to sú veľmi dôležité otázky, pokiaľ ide o reproduktívne zdravie. Žien sa viac týkajú určité druhy rakoviny, endiom, roza a podobne. A myslím si, že e, e, my musíme prispieť e, svojim dielom a pozrieť sa na tieto aspekty, a teda najmä na aspekty duševného zdravia, ako spomínala aj pani predrečníčka. Musíme sa venovať socioekonomickým faktorom a Tiež eh, vidíme potom, aké zdravotné problémy socioekonomické postavenie môže so sebou priniesť. Eh, potom tiež eh, dopady sexuálneho násilia na zdravie žien. A už to tu tiež bolo spomenuté. Ženy s postihnutím a tiež vzdelávanie a školenie pre zdravotnícky personál. To sú dôležité aspekty. Myslím si, že to bude veľmi dobrá správa. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s pani spravodajkyňou. Ďakujem pekne, pani Bjork. A na záver dávam ešte slovo pani Veser, či má nejakú otázku, na ktorú chce reagovať po tom, čo si vypočula to, čo odoznelo. Áno, veľmi stručne. Chcem v prvom rade poďakovať za tie vyjadrenia, ktoré tu odosňali a ďakujem aj za ten entuziasmus, s ktorým e, kolegyne pristupujú k tejto téme. Myslím, že je veľmi vhodný deň hovoriť o tom. A práve chcem oceniť ducha spolupráce. To je veľmi dôležité, aby sme k téme pristupovali týmto spôsobom. Samozrejme, pokiaľ ide o tom, tú samotnú správu, je, týka sa to duševného zdravia, psychického zdravia a neexistuje aspekt, ktorý by nemohol, ktorý by proste e, ostával mimo zvažovania, keď prihľadáme na túto tému. Samozrejme sme otvorení, sme inkluzívni, chceme e, ten rámec e, teda danej správy uplatniť čo najširší, aby ten záber bol ozaj e, čo najvyčerpávajúcejší. Vieme, e, s čím sa stretávame doma, alebo aj keď ideme k lekárovi, alebo keď si dáme nejaký liek, alebo čo sa stáva s nami, keď e, človek absolvuje operáciu. A z hľadiska reproduktívneho zdravia e, by som sa práve rada zamerala aj na perspektívu interrupcií. To už kolegyňa z EPP na to poukázala. Samozrejme, že tam je súvislosť a dá sa odôvodniť, že treba aj z hľadiska sexuálneho zdravia a reproduktívneho zdravia je tu súvislosť aj s psychikou. Je, je to veľký emotiv, proste emocionálny aspekt celkovo na psychiku ženy tieto otázky, aj tehotenstvo, aj umelé prerušenie tehotenstva, toto má samozrejme veľký vplyv na psychiku ženu, ženy. Čiže emocionálna záležitosť, ale aj celkovo zdravotný stav ženy môže byť výrazne ovplyvnený interrupciou. Takže k tomuto veľmi konkrétne sa budeme vedieť ešte ďalej vyjadriť a určite z hľadiska celkového záberu a kompetencie tohoto, tejto správy hovoríme pre všetko o duševnom zdraví žien a vychádzame aj z toho, že povedzme určitá časť týchto zdravotníckých služieb, e, u ktorým by mali mať ženy prístup a proste nie je dostatočný tento aspekt prístupu pre všetky. Ale myslím, že e, aj keď niekedy sa z hľadiska formulácie možno niecelkom zhodneme, v tom základe, v tej podstatne áno, sa zhodneme. E, vieme, že existujú situácie, ktoré do, do značnej miery ohrozujú aj fyzické, aj duševné zdravie ženy a môžeme toto brať ako ten spoločný konštruktívny bod, z ktorého budeme spoločne vychádzať. Hovoríme tu o európskych ženách a nakoniec aj to, čo sme zažili treba z minulý týždeň v Polsku, to je niečo, čo nemôžeme len tak e, ponechať bez povšimnutia. Takže to, čo sme pokladali už za garantované, pretože sme odpísali medzinárodné dohovory a zmluvy a dohody tak e, samozrejme o týchto témach treba hovoriť. A treba chrániť tie práva, ktoré e, ženy majú. Hovoríme tu aj o konkrétnych prípadoch a na tom ešte samozrejme treba popracovať. Máme pred sebou cieľ e, v súvislosti s celkovým zdravím, psychickým zdravím žien, ale aj e, no, budeme sa tiež venovať aj otázkam toho klinického výskumu. Celkovo E, vieme, aké sú charakteristické vlastnosti e, nášho obyvateľstva a to musíme zohľadniť. Na druhej strane v tejto aproximácii, o ktorej som už hovorila, a aj kolegyňa Bjork sa o tom zmienila, v rámci našej, alebo v rámci práce ako také sa vyskytujú situácie, kedy E, e, to nemusí byť len e, čiste to, že sú ženy povedzme vystavované nejakým nepríjemným situáciám alebo násiliu alebo obťažovaniu, ale je tam aj syndrom vyhorenia. Ale samozrejme je tam ešte ďalší aspekt, že naozaj ženy zarábajú menej než ich mužskí kolegovia v práci treba. Aj to je aspekt, ktorý môže mať dopad na psychiku. Takže Experti sa budú ďalej vedovať tejto téme a to, čo sme si z ich úst už vypočuli a čo sme prečítali, je tiež pre nás významným zdrojom informácií. A vieme, že všetko, čo sa dohráva v našom živote, má dopad na psychiku a toto taktiež musíme zohľadniť. A určite budeme spolupracovať aj s organizáciami, ktoré majú čo do tejto témy povedať, napríklad aj Medzinárodná organizácia pre liečiva. Často samozrejme má značnú úlohu aj to, do akej miery je taká alebo onaká služba k dispozícii finančne, do akej miery je drahá. A asi sa zhodneme aspoň na základných pilieroch a potom už určite vypracujeme veľmi kvalitnú a solidnú prácu. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem. Pani Besere. A ak mi dovolíte ešte tá krátko 16. októbra o 16.00 končí termín na prekladanie pozmeňovacích návrhov. Teraz pokračujeme ďalej s programom dňa a budeme sa venovať situácii žien utečeniek v Grécku. Ako viete, z nášho výboru sa zrealizuje misia do Grécka s cieľom zoznámiť sa so situáciou žien, utečenky a na tejto téme už pracujeme nejaký čas a aj pani Honeyball už prezentovala správu v tomto zmysle ešte v súvislosti s Medzinárodným dňom žien a práve sa to týkalo teda E, sme sa zamerali predovšetkým na ženy, utečenkyne v tej súvislosti a dôležité bude zoznamiť sa priamo na mieste so situáciou. Je to nakoniec územie Európskej únie a je to pre nás veľmi dôležitá téma a to sa bude týkať táto návšteva Grécka. V minulosti sme už uvažovali o tom, že by bolo dobré, keby sme mali e, taký lepší, bližší pohľad na situáciu a hovorilo sa aj o tom, že by sme prizvali aj pani Kulebas, generálnu tajomničku, e, pre rodovú rovnosť e, z greckej vlády, pretože ona perfektne pozná dané podmienky a aj celkovú situáciu, ktorým, ktorej čelia ženy ako utečenkyne v Grécku. A týka sa to aj pomoci ženám, utečenky nám a 3. a 4. novembra sa uskutoční táto návšteva. A teda ďakujeme pani Kuvela za to, že e, je tu dnes s nami popoludní a dávame jej priestor na vyjadrenie. Nech sa páči. Ďakujem pekne za pozvanie. Príjemný dobrý deň Milé priateľky, milí priatelia, mm, tu vo výbore e, pre ženy v Európskom parlamente by som e, rada vás informovala o prácach a o postupe e, greckej vlády. Teda o tom, čo robíme, aby sme podporili utečenkyne náš grecký národ je pred veľkou výzvou, pretože táto utečenecká vlna je pre nás veľkým problémom. Samozrejme, sme ľudskí, nechceme strátiť ľudskú tvár, ale je to potrebné celé aj financovať. Severné hranice boli uzavreté. tisíce utečencov však ešte stále uh, zotrváva v Grécku, čo vedie pomaly k, k e, ksenofóbnym reakciám medzi obyvateľstvom. Snažíme sa o readmisiu utečencov, ale e, nie sme v tom zatiaľ veľmi úspešní. A tiež mnohí utečenci prišli o život v Stredozemnom mori. To sa treba tiež uvedomiť. No, je potrebná lepšia politika na riešenie týchto utečeneckých tokov. Často sa s touto problematikou musia potýkať najmä krajiny, ktoré sú v blízkosti krajín, z ktorých utečenci utekajú. A preto je potrebná podpora na tejto regionálnej úrovni. Európa Európska únia sa snaží v tomto smere niečo urobiť. Eh, bola uzavretá dohoda s Tureckom. To je veľmi komplikovaná záležitosť. Áno, viedlo to k poklesu eh, počtu utečencov, ale aj naďalej eh, stále veľa ľudí umiera v Stredozemnom mori. Potrebujeme obsiahlejšiu, komplexnejšiu stratégiu na zabezpečenie finančnej podpory a, a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 Dámy a páni, generálny sekretariát eh, pre rodovú eh, rovnosť eh, má v kompetencii implementáciu politiky rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach. Στο πλαίσιο αυτό και με σεβασμό στις αξίες και στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα v tomto rámci a za zohľadnenia ľudských práv sa samozrejme pokúšame byť solidárni a, a, a, a snažíme sa e, riešiť túto krízu za pomoci všetkých aktivistov ktorí sú k dispozícii. Máme e, pracovný program do roku 2020. To je politický program ktorý sa snaží o, o sociálnu integráciu žien, nielen žien, ale aj detí ze zohľadnenia skutočnosti, že diskriminácia na základe pohlavia, e, ale aj iné druhy diskriminácie, rasizmus a xenofóbia vedú k tomu, že práve ženy majú často tie najväčšie problémy a dochádza i k ich sociálnemu vylúčeniu. Takže my e, sa snažíme o vytvorenie príslušného rámca, aby sme mohli v tejto oblasti intervenovať. E, samozrejme sú tu aj e, ďalšie inštitúcie, ktoré sa snažia spolupracovať a sú zapojené do aktivít aj regionálne samozprávy. A samozrejme aj e, tie centrá, e, na ktoré sa obracajú e, ženy, povedzme, ktoré boli obetia, obetiami násilia a nielen ženy, ale aj ich deti. Prácu nášho, úlohou nášho výboru je spolupracovať s medzinárodnými organizáciami, s mimovládnymi organizáciami v Grécku a aj na medzinárodnej úrovni a diskutovať o tejto otázke utečeneckej a e, prísť s príslušnými aktivitami. Chcem e, zdôrazniť, že e, sa snažíme o vytvorenie siete, respektíve táto sieť už existuje je, ktorá sa snaží bojovať proti zneužívaniu žien a túto sieť podporujeme. Ehm, je k dispozícii aj protokol o spolupráci, v ktorom sa konštatuje, že všetko, čo e, môžu urobiť lokálne samozprávy v e, tomto smere, pokiaľ teda ide o pomoc e, utečenkyniam a ich deťom je potrebné urobiť. Sú to otvorené príjmacie centra a pokus je tu o poskytovanie integrovaných sociálnych služieb v týchto postihnutých regiónoch pre tieto utečenkyne a ich deti. E, ďalej e, je potrebné zabezpečiť zabezpečiť e, vyššiu mieru porozumenia e, v tých záchytných centrách. E, ich úlohou je pomôcť deťom, ale pomoc im treba poskytnúť aj v oblasti začlenenia sa na trh práce a tiež v oblasti zdravotnej starostlivosti. Všetky Lokálne samozprávy sú do týchto aktivít zapojené vo všetkých štruktúrách, ktorými disponujeme jednotlivé e, oddelenia a útvary samozrejme navzájome spolupracujú v záujme pomoci utečenkyniam, ktoré potrebujú priamu pomoc. Paralelne prebiehajú aj rozhovory s príslušnými príjímacími e, centrami, ktoré e, e, už medzičasom boli zriadené tzv. domovy pre, pre ženy, kde sa potom pokúšame tieto utečenky ubytovať. Samozrejme, že je dôležité aj školenie personálu a príjmanie týchto útečenkín spolu s ich deťmi do týchto e, centier. Vypracovali sme program e, ďalšieho vzdelávania personálu, ktorý pôsobí s utečencami. A tiež máme k dispozícii e, súbor predpisov, ako zaobchádzať s utečenkyňami a s obeťami násilnosti. Okrem toho, s Vysokým komisárom pre utečencov sme zabezpečili koordináciu s cieľom zabezpečiť ochranu žien a ich eh, dcer. A to v rámci e, procesu podávania žiadosti o udelenie azylu. Už e, sme zabezpečili preklady do jazykov utečenkyň a do takisto sme preložili e, také pravidlá, ktorými sa riadia príjemacie strediska. E, Ehm, sú to, takisto sme e, zabezpečili e, utečenky ktoré pomáhajú novoprichádzajúcim utečenkyňam oboznámiť sa s režimom v prijímacích strediskách. Takisto e, sme zorganizovali konferencie v rámci a vzdelávacie kurzy, ktoré umožňujú tým osobám, ktoré sú zapojené do pomoci utečencom, aby sa oboznámili oboznámili s príslušnými e, osvedčenými postupmi. Vážení priatelia, chcela by, e, takto som veľmi stručne opísala to, čo by sme chceli urobiť v najbližšej budúcnosti. Takisto by sme chceli zabezpečiť koordináciu s inými ministerstvami, aby sme spoločne e, vypracovali súbor aktivít, e, ktoré umožnia začleniť nie do našej spoločnosti. Ministerstvo školstva už dnes má k dispozícii útvary na vzdelávanie utečencov, tento rok približne 22 tisíc detí, detí utečencov už začalo chodiť do gréckých škôl e, je to vďaka e, opatreniu e, greckého parlamentu. Takisto sme vytvorili mechanizmy, ktoré umožňujú utečenkyniam hľadať si prácu v spolupráci s Ministerstvom kultúry alebo dokonca aj s miestnymi a regionálnymi orgánmi sme e, organizovalo viacero kultúrnych aktivít pre utečenkyne, aby sme sa mohli takto oboznámiť s kultúrou krajín, z ktorých prichádzajú. Vážené dámy, páni, poslanci, poslankyne, myslíme si, že E, práca vášho výboru má zásadný význam pre poukázanie na situáciu e, v tejto oblasti, ako aj na poukázania na také hodnoty, ako, sú, e, ako, je, ako je ľudská dôstojnosť, demokracia, a takisto je dôležitý na zmierňovanie rizika xenofóbie a rasizmu. Ďakujem vám za pozornosť a rada si vypočujem vaše pripomienky. Ďakujem veľmi pekne, pani Kovela, za vaše vystúpenie. A teraz otvárame diskusiu. Pani Bjork má slovo. Ďakujem za slovo prvom rade chcem poďakovať pani Kovela za jej vystúpenie na tomto výbore. Myslím, že je to veľmi dôležité, že nám prezentovala tento dôležitý dokument, ktorý hovorí o situácii žien, migrantiek. A ďakujem vám ešte raz, že ste prišli na náš výbor. Veľký dojem na mňa urobila práca, ktorú vykonávate vzhľadom na tú situáciu, v akej sa nachádza Grécko. Keď to porovnáme so Švedskom, tak proste vieme, že do Švedska prišlo dosť mnoho utečencov, aj v porovnaní s niektorými inými európskymi krajinami, ale vo Švedsku e, nazeráme aj na programy trojky a týka sa to zdravotného aj zdravotníctva, ale aj školstva Snažíme sa aj z tohto hľadiska posilňovať práva žien utečenkyň. A okrem toho je cieľom e, zmierniť xenofóbiu a ďalšie negatívne javy. Rovnako ako sa snažíme riešiť situáciu aj v iných krajinách a bojovať proti rasizmu samozrejme. Musíme spolupracovať aby sme proti týmto negatívnym javom bojovali. Takže ďakujem vám aj za túto prácu. Mám otázku. Teda vlastne dve otázky a dve pripomienky. Spomínali ste 60 tisíc utečencov alebo utečenky, ktoré sú v Grécku. Ja mám tiež zhruba takéto údaje, teda odsedy, čo sa humanitárny koridor uzavral v niektorých krajinách. Koľko z týchto 60 tisícov osôb sú ženy a deti? Myslím, že to ste hovorili nejak 32 tisíc. To sú deti, ktoré e, majú už svoje miesto v greckých školách. To je fantázia. Vynikajúce. Vzhľadom na to, že to musí určite na váš vzdelávací systém vytvárať značný tlak. Takže koľko žien a detí z tých 60 tisícov E, je teda koľko z nich je žena detí. A okrem toho, čo sa požaduje od EÚ a čo očakávate od nás, že by sme mali urobiť v súvislosti s zasilovateľom v Ja som mal v Grécku dvakrát, jednak e, teda, keď, iš, keď sa otvoril humanitárny koridor cez Chorvátsko smerom na Nemecko a v podstate išlo o pomerne bezpečnú cestu, aj keď nie úplne bezpečnú, ale pomerne bezpečnú cestu na západ. A potom, keď došlo k zatvoreniu hraníc, tak som tiež sledovala situáciu. A tam všetky ženy, ktoré som stretla, s ktorými som sa rozprávala, uviazli na ostrovoch, väčšinou na tom hlavnom ostrove, tie sa snažili dostať hlavne do Nemecka alebo do Švedska, kde už mali nejakých príbuzných. Vzhľadom na súčasné eh, dublinské nariadenie, tieto ženy majú právo cestovať do Rakúska, Nemecka alebo aj e, do Švedska z hľadiska toho, že existuje to pravidlo e, zjednotenia rodiny alebo spojenia rodiny. Takže čo by sme mali v tomto smeru robiť? Druhá otázka z mojej strany sa týka financovania. Grecko dostáva financie ako finančnú podporu, aj keď to nede rovno gréckej vláde, ako vieme, ale tieto finančné prostriedky idú cestou z UNHCR a cestou ďalších eh, mimovládnych organizácií. Takže takáto je situácia. A v tejto situácii musíte byť aj tak e, zodpovední za to, že ten systém príjmania migrantov funguje. Čiže musíte e, samozrejme veľmi aktívne pracovať. Ocením, keby ste sa vyjadrili k tejto téme. Ďakujem. Ďakujem pani Bjork. Slovo má pani Rodríguez. Ďakujem, ďakujem pekne. Estou aqui pela apresentação que nos trouxe. É que importante para a nossa visão. Uh, Ďakujem za e, túto prezentáciu a my sme veľmi radi, pretože sa chystáme navštíviť Grécko a pre nás je veľmi dôležité, že sme si vás mohli vypočuť. Ja nechcem hovoriť o tej dohode s Tureckom, lebo si nemyslím, že toto je to správne fórum, kde by sme o tom mali hovoriť, ale e, ja som e, Portugalka a veľmi dobre chápem, čo to pre vás znamená v tomto období tvrdých úsporných opatrení a pritom Grécko prejavuje veľkú veľkorysosť. Chceli by sme vám k tomu zablahoželať. Ehm, musíte čeliť tlaku utečencov, ktorí sa snažia dostať ďalej do Európy a Grécko je príkladom toho, ako funguje takýto ehm, humanitárny prístup. Mňa by zaujímalo, akým spôsobom chce Grécko overovať a e, potvrdzovať kvalifikáciu utečencov, vrátanie žien a mladých ľudí, či robíte niečo v tomto smere, akým spôsobom postupujete. Hovorili ste o vzdelávacom programe pre osoby, e, ktoré pracujú s utečencami. Mňa by zaujímalo, kto zabezpečuje takéto vzdelávanie. A zároveň záverom, nie som si celkom istá, či som pochopila čo sa robí z hľadiska distribúcie týchto utečencov, ich rozmiestňovania do rôznych ďalších krajín? Moja krajina ešte stále čaká na utečencov. My sme zvýšili na dvojnásobok počet utečencov, ktorých sme ochotní prijať, ale nejdú do Portugalska. Môžete povedať prečo? Máte predstavu, čo spôsobuje toto oneskorenie? My máme dlhé tradície integrácie utečencov v Portugalsku. A posledná otázka, čo súvisí aj s finančnou pomocou. Čo by sme mohli v rámci tohto výboru robiť, ale aj pomocou európskych fondov, aby sme vám pomohli. Ďakujem pekne a slovo má pani Veserra. Ďakujem pekne, pani Kubel. Myslím, že E, e, tá cesta, ktorá sa pripravuje, bude veľmi užitočná. Priamo v teréne sa zoznámime s realitou. Kolegyne e, už sa pomerne detálne zmienili o témach, na ktorých nám záleží a ako napríklad to bude fungovať s využívaním fondov, ale ja sa chcem spýtať, ako vnímate, teda akú zmenu si to vyžiada, alebo aké úsilie si to vyžiada. Je to herkulovská, obrovská úloha, keď sa majú rozbehnúť e, osobitné služby na hraniciach, alebo špeciálne služby, ako sa bude k tomu pristúpať z hľadiska e, tých e, zamestnancov, ale aj z hľadiska platov a financií. Mm, vieme, že bude potrebné zabezpečiť registrovanie osob, ktoré prichádzajú na naše územie EÚ. A pokiaľ ide o súčasnú situáciu e, v táboroch a vzhľadom na rôzne charakteristické vlastnosti týchto táborov, kde máte vyše 60-70 tisíc e, osôb. Dokonca som čítala koncom týždňa e, práve nejakú správu, že sú tam veľmi zvláštne charakteristiky v niektorých týchto stredísk, niektoré to boli pôvodne turistické strediska a teraz tam sú ubytovaní utečenci a že sú tam podmienky, ktoré sú viac než priateľné miestami, ale samozrejme nie všetci majú takéto podmienky, ale e, v podstate sú nešťastné tie osoby, pretože tam musia len čakať, čakať a čakať. A toto je hlavne to, čo vyjadrujú ako nespokojnosť, pretože musia dlho čakať a akú odpoveď môžeme dať z hľadiska budúcich plánov, čo sa pripravuje ako agenda, ako by sa to mohlo zorganizovať. Zorganizovať treba život týchto osôb, ktoré sú zatiaľ ubytované v tých táboroch. Zatiaľ sú odsudení títo ľudia k pasívnemu spôsobu života. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúca. A potom, než dá, dáme pani Kovela, teda ešte chcem vysloviť poďakovanie za predsedníctvo nášho výboru, pani Kovela, za to, že prišla medzi nás a že nás oznamuje s realitou, ktorá je ťažká, náročná a určite sme už aj v tomto parlamente mnohokrát o tomto debatovali. Je dôležité, že existujú nejaké európske nástroje a ich úlohou je, aby sa situácia riešila a bol, bude dobré ísť uplatňovať. Čiže nie sú to len utečenci v Grécku, ale sú to vlastne utečenci v Európskej únii. To si musíme uvedomiť. A preto je nutná spolupráca a solidarita. Chcem preto poďakovať za úsilie, ktoré Grécko vyvíja v tejto oblasti a určite v našom výbore nájdete spojencov a budeme vždy e, požadovať aj väčší objem finančných prostriedkov na podporu vašich aktivít. Lebo vieme, že ženy a deti predovšetkým sa nachádzajú v pozícii ako veľmi zraniteľné osoby. Pani Kubela, dávam vám priestor na odpoveď. Ďakujem pekne za tieto otázky. Dobre ešte niekoľko slov k tomu, čo som e, vám odprednášala. Dôležitý problém je, že ženy a muži musia byť zapojení do tohto riešenia problému. Problém pre ľudí, ktorí sú v Turecku, je, že sa nerešpektuje er, Európska dohoda týkajúca sa rozmiestňovania utečencov e, nie je veľmi ťažké e, rozmiestniť 60 e, tisíc e, ľudí v celej Európe. Pred lebo to percento pre jednotlivé krajiny je veľmi nízke. Problémom je nedostatočná politická vôľa. Existujú rôzne e, referenda, ktoré sa organizujú, ale takisto sa mení ako si orientácia Európy. Vytráca sa humanizmus, vytráca sa solidaritu, solidarita a e, problémy súvisiace so sociálnymi nerovnosťami, s, vojňami, s vojnami a podobne v dejinách e, sveta E, zaznamenali mnohé e, utečenecké toky a aj naše krajiny v EÚ takisto majú za sebou históriu takýchto pohybov. Čiže to, čo my žiadame, to nie je nič mimoriadné. My sme boli svedkami podobných pohybov v celom minulom storočí. A otázka je, ako to riešiť. Prvá vec je rešpektovať dohodu o kvotách a každá krajina by mala plniť plniť eh, svoj podiel, aby sa pomohlo Grécku. Okrem toho, Grécko by malo dostať pomoc, malo by tam byť vyslaných 400 400 eh, osôb eh, a miesto týchto 400 osôb, ktoré mali Grécku pomoc, s utečencami, ich prišlo len 19. Vy ako europoslanci by ste mohli vyvíjať tlak a e, takisto e, my máme 22 e, tisíc detí, ktoré budú ktoré začali chodiť do školy. A pokiaľ ide o financovanie tohto vzdelávania, tie financie zabezpečujú predovšetkým mimovládne organizácie, ale musí prispievať aj grecký štát. Tento musí takisto zabezpečiť e, fungovanie príjímacích stredisk a e, táborov pre utečencov, e, ale to so špecifickým ohľadom na problémy žien utečenkyň je pravda, že existujú aj niektoré š- kultúrne špecificity, že niektoré ženy, dajme tomu, e, nie sú oboznámené so všetkými vecami, ktoré e, sú súčasťou našej kultúry. takisto treba hovoriť o vzdelávaní utečenkyň. My by sme chceli zabezpečiť vzdelávanie osôb, ktoré sa budú zaoberať, ktoré budú pracovať s utečencami a e, je potrebné, aby dokázali tieto osoby reagovať na rôzne situácie a my sme sa aj pomocou mimovládnych organizácií snažili zabezpečiť financovanie, financovanie vzdelávania, vzdelávania e, ľudí poskytujúcich pomoc, e, vzdelávania policie, pretože Mnohé z utečenky sú predmetom násilných aktov a je potrebné, aby e, bolo možné tieto ženy identifikovať, ale tie ženy musia mať dôveru, musia sa e, byť otvo- e, pripravené zdôveriť, hovoriť. A krajina, ktorá je zablokovaná, žena, ktorá je zablokovaná v nejakej cudzej krajine, nemá, e, nevie, na koho sa má obrátiť so svojimi problémami. Čiže toto je takisto niečo, čo by sme chceli zlepšiť, aby sa aj tieto ženy mohli vyjadrovať. Okrem toho je potrebné zabezpečiť aj Turecku nejaké finančné prostriedky, pretože Turecko má e, problémy ako krajina, ktorá ako prvá prijíma týchto utečencov a preto potrebuje e, finančnú pomoc. Dohoda s Tureckom bola prijatá po zatvorení e, hraníc a táto dohoda je pozitívnym prvkom, pretože už v Egejskom mori nezomierajú ľudia ale namiesto toho sa migračné toky presunuli na juh Talianska. E, z tohto hľadiska táto dohoda s Tureckom bola dobro, dobrá vec, pretože už nie sme svedkami e, topiacich sa ľudí v Egejskom mori. Videli sme veľmi otrasné zábery na takéto e, situácie. My teda, a, a to, to našťastie sa už nedieje. Ehm, je potrebná aj solidarita samotných žien, žien ako takých v Európe. Musíme sa zjednotiť, musíme vyvíjať tlak na naše vlády, aby boli z dôvodu našej humannosti, našich hodnot, ktoré chceme zachovať, e, robili e, to, čo je potrebné. Neviem, či som odpovedala na vaše odpovede, ale chcela by som navrhnúť následovné. Chcela som to povedať pani predsedajúcej. 8. marca by sa mohol budúci rok venovať e, ženám utečenkyňám, ženám migrantkám. Toto by, čiže to je návrh, aby sa budúci 8. marec vyhlásil za takýto deň. Ďakujem. Ale toto je skutočne zaujímavé, je to veľmi užitočné, čo ste povedali a ako sa to už povedalo v roku 2016, 8. marca to znamená, to je Medzinárodný deň žien a v tento deň sa Európsky parlament skutočne zameriaval aj na utečenky. Nemali sme tu stretnutia s eh, predstaviteľmi rôznych krajín a my sme tomuto problému venovali eh, pozornosť v parlamente, pretože mnohí ľudia, mnohé ženy pracujú na tomto probléme a chceme, aby tomu tak bolo aj naďalej. Chceme, eh, aby sme eh, chceme navštíviť Grécko, aby sme sa mohli priamo na mieste oboznámiť so situáciou a aby sme dokázali primeranejšie reagovať na to, čo sa od nás očakáva. Ďakujem a týmto sa dostávame k poslednému bodu nášho programu. Je to bod číslo 8 a ide o výročnú správu o ľudských právach, demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti v roku 2015. Parlament na túto tému vypracoval správu. Spravodajkynia je pani Beatrice Becerra Pasterečia. E, ďakujem, zdá sa, že dnes e, hovorím veľmi často, ale e, chcela by som Ehm, povedať, že my sme sa pri tejto správe chceli zamerať na e, dosiahnutie rovnovážnej e, e, situácie žien je, pretože bez ohľadu na to, z ktorej krajine, z krajiny pochádzajú ženy nemajú e, potrebné možnosti a hlavne násilie proti ženám. Násilie, podľa, e, násilie páchané na ženách je podľa nás jednou z hlavných tém a preto našim cieľom by malo byť bojovať proti tomuto typu násilia ženy vo vedúcich pozíciách, takisto to je ďalšia vec a prístup k vzdelávaniu takisto takisto. Minulý rok sme sa zameriavali na tému vzdelávanie pre všetkých. Členské štáty boli požiadané o vypracovanie národných akčných plánov s cieľom implementovať eh, uznes rezolúciu OSN 1325, aby sa zabezpečila emancipácie žien a rovnosť pri eh, vzdelávaní. Okrem tohto medzinárodného nástroja na úrovni OSN sa e, vytvoril, e, teda OSN e, skúmalo otázku nasilia páchaného na ženách prostredníctvom svojho vlastného monitorovacieho orgánu a takisto istambulský dohovor, to je ďalšia, e, ďalší medzinárodný dokument, e, ktorý prijala Rada Európy a ktorý sa zaoberá práve násilím na ženách. Bolo by veľmi dobré, keby sme vytvorili nejaký monitorovací orgán na riešenie otázky násilia na ženách. Ďakujem. Pani Kozlovská, EPP. A aj ja mám tých úloh dnes viacero. Chcela by som povedať niekoľko slov na miesto Marii e, Gabriel, ktorá by mala byť, e, ktorá je tieňou spravodajkyňou EPP pre túto správu. E, nemôže tu dnes byť, pretože sa zúčastňuje na zasadnutí výboru pán e, parlamentného e, výboru pre e, stredozemie, ktorý zasada v Barcelone, konštatuje, že tá správa obsahuje užitočné prvky, ale zároveň píše, že spravodajkňa už zahrnula viaceré témy, ktoré sú dôležité pre výbor PAM. Ako Spravodajkyňa za skupinu EPP predloží niektoré pozmeňujúce návrhy s novými prvkami. E, chcela by som povedať niečo o štyroch z nich. Poprvé, e, pokiaľ ide o sexuálne násilie a jeho používanie ako Eh, vojnový prostriedok, tak tu hovorí, že je potrebné, aby sa čelilo beztrestnosti eh, v prípade páchania takýchto činov aj eh, niektorými vyslanými jednotkami. Okrem toho poukazuje na účasť žien na mierových rokovaniach pri každom rokovacom stole eh, je eh, zastúpená Európska únia a treba eh, zdôrazňovať, aby súčasťou týchto delegácií boli aj ženy pretože tieto predstavujú kľúčový prvok zmeny. Po štvrté je to situácia migrantiek a migrantov a žiadateľov o azyl kde požaduje, aby e, pracovníci a personál e, takýchto orgánov posudzujúcich azyl, azyl, žiadosti o azyl mali dostatočné zastúpenie žien. E, priorita Európskej únie sa musí aj naďalej venovať aj otázke nutených manželstiev. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Bjork. Ďakujem pekne aj eh, ja som mala to potešenie byť tu tieňová eh, spravodajkyňa. Môžem povedať, že to je veľmi dobrý dokument. Ide tu o reproduktívne práva, o násilie páchané na eh, E, e, počas vojen. Teda to sú veľmi dôležité aspekty, e, ktoré treba riešiť. Pozmeňovacie návrhy niekoľko predložím, pokiaľ ide o E, situáciu utečenky, e, situáciu e, dievčat a tiež pokiaľ ide o situáciu žien romských a tiež pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o problematiku prostitúcia porno priemyslu. A tie nenávisné prejavy, ktoré obmedzujú práva žien a práva utečencov ako takých. No tiež e, sa e, vyjadrím k situácii žien v obsadených oblastiach, takže tieto, e, predložím tieto pozmeňovacie návrhy. No a pani Fabregas. Chcela by som sa aj ja poďakovať pani spravodajkyni. Ten text, ktorý sme dostali, je veľmi dobrý. Pokúsime sa ho ešte trošku vylepšiť e, tým, že predložíme naše pozmeňovacie návrhy. A pokiaľ ide o náš e, pohľad e, na mnohé otázky, je náš pohľad rovnaký. Predmetom našich pozmeňovacích návrhov budú utečenky, to je asi jasné odhľadnúť od toho, e, čo už bolo povedané, čo nechcem opakovať, aby som nenaťahovala čas, by sme e, v tejto správe chceli radi navrhnúť podporu pre ďalšie vzdelávanie žien, ale tiež e, detí, čiže podpora pre deti, ktoré sa dostávajú do nemocníc. Mnoho eh, žien a detí z vojnových oblastí sa eh, k nám dostáva. Tí často potrebujú eh, primeranú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckých zariadeniach. A pokiaľ ide o mierový personál, že teda má venovať pozornosť zvýšenej ochrane žien a detí v oblastiach vojnových a tiež e, ide o posilnenie e, parlamentnej diplomacie. Viac menej sa tie e, naše pozmeňovacie E, na, teda tie naše pozmeňovacie návrhy e, sa nie sú v duchu rovnakej logiky, len mm, to chceme trošku presnejšie vyjadriť ako pani e, správodajkyňa. A tiež práva starších žien, to je pre nás veľmi dôležitá problematika. Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie. Termín predkladania návrhov je 13. október 17.00. Pani Besera, želáte si ešte vyjadriť sa k tomu, čo tu odoznelo? Kolegyňa naznačuje, že nie. Takže sme dostali k záveru tohto bodu e, dnešného programu, takže pokračujeme zajtra o 10.00. Pardon, opravuje sa pani predsednička o 9.00. Zajtra predpoludním pokračujeme na schôdzi nášho výboru. Dovidenia.